chers collègues il y a à peine deux semaines Vážení kolegyne a kolegovia, eh, je to len dva týždne, čo sme eh, na plenárnom zasadnutí vyjadrili naše znepokojenie z dramatickej situácie v Sýrii. A vieme, že Sýrčania trpia, že sú uh,